Dobre, dúfam, že každý už eh, ste na svojom mieste. Dobre, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Na programe schôdze je najprv oznámenie nášho kolegu Jansa Gejera k legislatíve ktorá sa zameriava na zmenu nariadenia inštitúcií bankového dohľadu a takisto aj bankového dohľadu. Pán Gér, máte slovo. Danke, Herr Präsident. Ich bin auch äh, fast in der Lage, es... Ja som takmer schopný už sa teda vyjadriť, keby som našiel svoje poznámky. Len chvíľku. So, ähm, Ähm, Drahé kolegyne a kolegovia, máme dočinenia s návrhom komisie pre novú verziu agentúr, ktoré Um... Ešte predtým, než budeme pokračovať, tlmočníci by vám, eh, si vás dovolia informovať, že bola vyhlásená štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach tlmočníkov. Vstupujeme do jej tretieho týždňa. Napriek mnohým ústupkom z našej strany manažment nevyvinul žiadne úsilie na vyriešenie konfliktu. Tlmočníci vo viacerých kabinách na tejto schôzi sú predmetom rekvizície a nemôžu tlmočenie prerušiť. Považujeme to za porušenie ich práva na štrajk a za diskrimináciu niektorých jazykov a tým aj poslancov. Z dôvodov solidarity s nimi preto eh, pôvodne plánované prerušenie tlmočenia neprebehne. Zároveň vám s poľutovaním oznamujeme, že po ofici oficiálne stanovenom konci schôdze, teda po 18.30 už nebudeme pokračovať v tlmočení a teraz pokračujeme v tlmočení pána Gajera. Na základe nárastu kompetencie agentúr sú potrebné e, personálne zdroje, takže musíme sa pozrieť na to, či to, čo je naplánované, naozaj zodpoveda skutočným potrebám agentúr. Doteraz e, financ, finančný model agentúr funguje tak, že 40 nákladov e, je z rozpočtu EÚ a 60 e, e, vynakladajú národné dohľadné orgány. Tieto podiely sa počítajú podľa, podielov hlasov konkrétneho členského štátu pri hlasovaní v Rade. To, kolegovia a kolegyne, považujem za systém, ktorý nie je príliš spravodlivý. Práve máme e, v strednej a východnej Európe krajiny, kde je množstvo obyvateľov, Polsko napríklad, a tam je vysoký počet, e, vysoká populácia, čiže na základe toho teda majú vysoký podiel e, hlasov v rade, ale na základe svojej minulosti samozrejme majú e, veľmi e, slabé finančné sektory, zatiaľ čo malý členský štát medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorý nebudem menovať, ten má, má, má nízku populáciu, ale vysoký finančný podiel. Čiže myslím si, že na tomto mieste by sme mali upustiť od tohto, aby e, počet obyvateľov bol meritkom, ale aj sila finančného sektora, aby bola meritkom. Ja by som to tak e, v obidvoch prípadoch pokladal za lepšiu, za spravodlivejšie riešenie. Keďže navyše tento finančný systém viedol k tomu, že agentúry v minulosti e, príležitosne mali príliš málo peňazí na to, aby plnohodnotne plnili svoje misie ale neprekvapivo e, tento návrh narazil na odpor v Rade. Právna služba Rady pochybuje, či prípustnosť, e, teda spochybňuje prípustnosť tohto návrhu, čiže e, našim spravodajcom v Ekone chceme vysvetliť, aby vypracovali vlastný právny posudok parlamentu, aby si získali takýto právny posudok, aby sme E, správnym názorom rady e, sa mohli podrobnejšie zaoberať. E, takže financovanie poplatkov bude upravené v delegovanom právnom akte a k tomu navrhujem pozmeňovacie návrhy, ktoré vlastne zabezpečujú zapojenie rozpočtového orgánu a zainteresovaných strán. Keď hovoríme o financovaní agentúr, tak je to v parlamente téma, ktorú nechcem nejakým spôsobom podceňovať, ale môj návrh nech príde čo chce, finančný podiel agentúr, aby bol minimálne 15%, aby minimálne na 15% bol e, e, na, teda na strane rozpočtu Európskej únie. Toto trošku ne, nejasné číslo vychádza z toho, že si myslím, že by sme mali klásť dôraz na to, aby tam, kde úlohy agentúry e, sú jednoznačne e, administratívno-technického charakteru. Mám na mysli nájomné, e, IT bezpečnosť a kopec ďalších vecí. Čiže tieto náklady agentúry by nemali byť financované príspevkami z, zo štátov alebo od zainteresovaných strán. Týmto spôsobom sa budeme chrániť pred situáciou, že zrazu a e, povinné úlohy agentúry budú závislé od príspevkov zvonka a to by mohlo potom aj e, splniť e, teda obavy, že závislosti a teda záujmy a tak ďalej. Takže skrátka, mali by sme trvať na tomto zmiešanom financovaní a podiel ktorý má ísť z e, e, rozpočtu EÚ, má byť taký, že e, aspoň interné náklady by tým mali byť pokryté. Pokiaľ ide o výkonnú radu agentúry, chceme zakotviť princíp, aby sa absolútnou väčšinou rozhodovalo a nie teda relatívnou väčšinou. To by znamenalo, že výkonný riaditeľ vo svojej úlohe by bol trošku obmedzený a vlastne s ostatnými členmi by musel E, pristupovať na kompromisy a pri voľbe kandidátov pre e, Executive Board, pre výkonnú radu navrhujeme e, vyváženosť teda dbať na vyváženosť a vzhľadom na rodovú rovnosť a profesionálne pozadie chceme teda robiť kroky dopredu. Ďalší dôležitý bod, ktorý chcem výboru navrhnúť, je zastúpenie parlamentu v Governance Board takže to sme v minulosti e, takto e, navrhovali pri viacerých agentúrach, aby e, sme informácie a spoluúčasť parlamentu a teda demokratickú zodpovednosť agentúr voči európskym inštitúciám zabezpečovali a tým pádom aj voči Európskemu parlamentu, aby sme túto zodpovednosť posilňovali. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne pánovi Gajerovi za túto prezentáciu, ktorá nám umožní, aby sme zareagovali na sformulovaný návrh. Kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Pán Cervama. Ďakujem a ďakujem aj pánovi spravodajcovi Gajerovi za návrh stanoviska. Súhlasím prevažne s pozíciou, ktorú ste zaujali vo vašom stanovisku a predovšetkým zosúladenie teda e, nariade, zosúladenie e, s prístupom EÚ, ako aj odporúčania e, medziinstitucionálnej pracovnej skupiny o agentúrach. Toto by, sa malo, toto by malo zlepšiť koherentnosť, efektívnosť a zodpovednosť, spolahlivosť agentúr a ich prevádzky, ale a náväzne na našu dobrú spoluprácu pán Geyer, pokiaľ ide o agentúry, myslím si, že by bolo prospešné zdôrazniť ešte viac rolu e, teda financovania na základe výkonnosti, synergie medzi jednotlivými aktérmi a potreby vyhýbať sa prekrývaniam s národnými orgánmi. Podľa môjho názoru musíme zabezpečiť, že všetky agentúry budú pracovať čo najlepším a najefektívnejším spôsobom a že poskytnú e, skutočnú európsku pridanú hodnotu. A preto e, máte 18 pozmeňovacích návrhov z mojej strany. 18 preto, lebo sa trikrát opakujú, čiže vlastne je ich len 6 na agentúru. Druhá moja obava je stránka príjmov a navrhované poplatky. Za žiadnych okolností by poplatky e, nemali byť platené subjektmi, ktoré sú e, e, e, spravované EBA alebo ESMA efekt malo by to dopad na ten priemysel a nemalo by to ohrozovať objektívnosť ani nezávislosť agentúr, presne tak, ako ste na to poukázali. To je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto iný by sa chcel k tomu vyjadriť? Pán Ali? Uh, Ďakujem poprvé. Chcem tiež poďakovať pánovi Gajerovi za to, že pripravil návrh k návrhu komisie. Zmenili sa uh, ustanovenia následne na finančné postupy. Tam ide o zachovanie teda zachovanie uh, integrity trhu tam, je, tam nie je iná alternatíva. Aby sa to implementovalo efektívne, tak je tu potreba spoločných pravidel a lepšej supervízie. V tejto súvislosti Európsky e, dohľadný orgán by mal zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní, aby finančné trhy boli dobre regulované, silné a stabilné. Čo sa týka troch agentúr, tak súhlasím s prístupom komisie. Návrhy chcú e, zabezpečiť lepšie možnosti pre e, dohľad nad finančnými trhmi vo viacerých aspektoch, posilnenie a zlepšenie európskych dohľadných orgánov a ich právomoci, zriadovanie efektívnejšieho governance, governance ISS, e financovanie. Takže ďalšie agentúry tam majú pozície a finančné zdroje. Tu e, sme bol, tu bol predložený návrh komisie, takisto súhlasíme so spravodajcom, že pokiaľ ide o financovanie e, dohľadných orgánov, treba zohľadniť veľkosť každého členského štátu a teda jeho finančného sektora veľkosť platby by mala korešpondovať s veľkosťou príslušného finančného sektora a malo by to byť spravodlivejšie. Okrem toho, finančný model by mal e, podliehať e, zlepšenému demokratickému skúmaniu alebo zlepšenej demokratickej kontrole. Nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Takže pán Gajer, ak by ste chceli eh, teda eh, sa zúčastňovať na financovanie týchto agentúr, tak eh, je to ako keby nejaká taká daň z finančných aktivít a toto by nemalo ohroziť nezávislosť týchto orgánov dohľadu. A môže to vytvoriť akýsi dodatočný finančný zdroj, ktorý by nám umožnil, aby sme sa vyhli uh, tomu, že by sme museli zase načrieť do európskeho rozpočtu. Takže to je, myslím si, že aj tá správna cesta. To by, to by som eh, chcel povedať k vášmu názoru. Pán Gajer, ak by ste chceli na záver ešte niečo? Ja, das eh, kann ich... Áno, môžem stručne, ale chcel by som odpovedať na vašu otázku. Takže ja som eh, dostal podporné informácie. Už je tu osvedčená spolupráca aj s návrhmi pána Aliho. Môžeme nájsť kompromisy. Pokiaľ ide o vašu otázku, pán predseda, je pre mňa dôležité nasledujúce. V minulosti sme sa vždy snažili aby agentúry voči boli posilnené, tak povediac, e, voči svojej klientele. A tým pádom príspevky, ktoré agentúry dostávajú z rozpočtu Európskej únie, aby sa skôr znižovali. Myslím si, že verejné služby alebo verejná služba teda pri agentúrach, ktoré napríklad ako EASA ktorá vyrába lietadla alebo súčiatky lietadiel alebo musia certifikovať lietadla. Tam to, sa to trošku lepšie prejavuje ako pri iných agentúrach, ale som presvedčený, že priemysel, ktorý profituje alebo ťaží z týchto európskych služieb, a otvára tým trh e, v EÚ, takže by sa tieto mali zapájať do financovania takejto agentúry. Ähm, Takže úloha tohto financovania nesmie spochybňovať e, nezávislosť takéto agentúry, to je jasné. Nemôžeme e, byť úplne závislí od príspevkov priemyslu. To platí e, pri tom, ako som už spomenul, príklade s leteckým priemyslom, ako aj pre finančný priemysel. Tam by hrozilo zneužitie, znižovanie nezávislosti kontrolných agentúr a to predsa nikto nechce. Čiže v tejto súvislosti je dôležité, aby to boli tie národné orgány, teda tie, ktoré ten príspevok poskytovali a menej, aby to bol samotný finančný priemysel, ale skrátka e, národné e, orgány dohľadu by to mali zabezpečovať. Čiže tým by sme mohli Eh, urobiť určitú zmenu rovnováhy bez toho, aby to hneď narušilo charakter alebo vytvorilo charakter dane, respektíve aby to ohrozilo eh, nezávislosť. Je to tu síce úplne nesystematické, ale ak v konečnom efekte tam bude, by, by to bola forma financovania finančného sektora, akože zdaňovanie, tak by to mohlo ovplyvniť aj rozhodovanie parlamentu, takže ja by som to riskoval. No, my... Ale keď ne, my nemôžeme v každom prípade e, sa dotknúť e, nezávislosti týchto e, orgánov dohľadu, oni musia zostať nezávislé, avšak keby bolo stanovené určité percento v legislatívnom akte, tak potom by tam nebolo žiadne riziko určitej prezumcie konfliktu záujmov medzi eh, agentúrami a jednotlivými subjektami, ktoré eh, budú predmetom dohľadu týchto agentúr. Takže nevyvolalo by to otázniky. Pokiaľ ide o zastúpenie Európskeho parlamentu v eh, gubernátorskej rade alebo výbore, hm, tak neviem, či by to, nemalo či by to nepredstavovalo riziko práve toho prerozdelenia tej výkonnej a E, moci a tej legislatívnej moci. Takže toto je skôr otázka, ktorú si ja kladiem za Európsky parlament. Úprimne povedané, tam, tam si nemám, nemám také obavy. Takže otázka, to je otázka možno politickej kultúry, kde sa my dvaja nie úplne zhodujeme. Mne by záležalo na tom, aby Európsky parlament, ktorý sa podiela na legislatíve pre rámcové e, nariadenie agentúr, že to neostane len pri tom, ale jednoducho musíme mať na zreteli aj to, akým spôsobom takáto agentúra konkrétne realizuje svoje úlohy, teda akých problémov sa dotýka aké by mohli byť problémy konkrétne s legislatívou. Nebolo by to prvýkrát, že by sme rozhodli o niečom, čo by sa v praxi ukázalo byť veľmi ťažké. Všetky tieto informácie by sme dostávali trochu bezprostrednejšie, keby zástupca alebo zástupkynia parlamentu sa zúčastňovala každodennej práce a operatívnych rozhodnutí agentúry. A mala by tam pozorovateľskú funkciu. Myslím, že to by ten pohľad na inštitúcie trošku zostrilo. Oboznámilo nás to s dennými výzvami agentúr. V politickom vedení by sme mohli fungovať cieľanejšie. Takže keď chceme len stanovovať právny rámec, tak môžeme len dúfať, že to dopadne najlepšie. Čiže môj, môj prístup by bol, samozrejme, dá sa to vnímať inak, v takom prípade Musíte môj návrh zamietnúť. Dobre, takže necháme to tak. Toto bola len výmena názorov a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tie budeme predkladať eh, do štvrtku 21. júna do 15. hodiny budeme o tom hlasovať na výbore pre rozpočet 10. Eh, júla. Pán Gajer stále sa bude venovať tejto správe. A máme tu aj ďalšiu správu z jeho dielne. Ide o prvú, prvé preskúmanie názorov, aby sme sa zamysleli ako skupina nad ďalšou záležitosťou. Ide o novú legislatívu Európskeho parlamentu a rady ohľadom niektorých fondov konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, kohezného fondu, Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybarského fondu. Všetky tieto fondy a o ich revidovanej legislatíve nám poreferuje pán tieňový spravodajca, pán Gajer. Nech sa páči, máte slovo. Ja, danke ähm, Ďakujem ešte raz, pán predseda. Áno, toto nariadenie znie veľmi technicky, ale je za ním reálny politický problém. Kolegovia, ktorí v minulom funkčnom období rokovali o rámcovej smernici, vedia, že návrh komisie išiel v tom zmysle, že by mala byť výkonová rezerva v kohezných fondoch a táto Rezerva by sa uvoľnila až v prípade, keď krajiny v rámci operatívnych programov alebo regióny v rámci operatívnych programov splnia určité ciele. No a to vtedy niektorí vykladali ako nejaké skryté úsporné opatrenie, pretože nevšetci všetci tie svoje ciele dosiahnu. No a iní to skôr vnímali ako vydarený, vydarenú referenciu na to, že je potrebné robiť e, kontrolu plnenia úloh stanovených operatívnych programoch. No a teraz chce komisia zmeniť túto rezervu, jej účel, teda už by nemala byť na posilnenie operatívnych programov, keď tieto plnia svoje ciele. Nie. Teraz by mala byť využiteľná aj na financovanie návrhov z európskeho semestra. No ale tým sa dostávame do bodu, kedy to, z čoho mali niektorí obavy pred rokmi, teda že je to úsporné opatrenie, kedy sa toto naozaj ukáže, pretože už to nebude k dispozícii na operatívne programy, ale inde pôjde to na niečo iné kde musí najskôr súhlasiť členská krajina, ale tá realizácia, pokiaľ ide o európsky semester, je nie v zdieľanom manažmente, ale v priamom manažmente zo strany komisie. Teda operatívne programy koheznej politiky, tam nejaké peniaze odnímeme za vyťahneme to z aktívneho e, pôsobenia členských štátov, lebo to už bude v priamom riadení komisie. A toto komisia zdôrazňuje ako určitý postup na budúce VFR. Ja ako poslanec e, chcem povedať, e, najskôr vyrokujme tento VFR a potom sa e, obe časti rozpočtového orgánu pozrú na e, tento návrh komisie, a či s ním súhlasíme, či sa to vôbec dá spraviť a tak ďalej. A ešte posledná vec. Komisia pravidelne preskúmava dodržiavanie operatívnych programov. A najbližšie to bude koncom roku 2019. No a koncom budúceho roka Budeme mať ešte rok, kým začne platiť nový VFR. Ako nejaký pilotný pokus toto označovať, aby sme vôbec vyskúšali, či sa to dá uviezť do praxe, než to vstúpiť do VFR. To sa mi zdá ako zôvodnenie trošku slabé. My ako rozpočtový výbor e, sme doteraz boli za každým za to, a je to aj v našej pozícii k VFR, že keď e, sa zavadzajú nové úlohy, a myslím si, že realizácia návrhov autorského semestra je takáto nová úloha, že, je na to potreb, že sú na to potrebné aj nové čerstvé prostriedky a nie niečo, čo pôjde z kohezných fondov preč. Čiže tieto úvahy ma vedú k tomu, a tu súhlasím s kolegami z výboru pre priemysel, ako aj v gestovskom výbore v REGI, že tento návrh komisie si nemôžeme osvojiť a preto by som navrhoval nášmu výboru, aby zamietol tento návrh komisie. Ďakujem pekne. Merci, Ďakujem pekne, pán Gajer. Ďakujem Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom Jose Manuel Fernández za EPP. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. E, štrukturálne reformy sú veľmi dôležité pre schopnosť členských štátov, pre rast, dokonca aj pre tvorbu zamestnanosti, pre a vzhľadom na zmeny, ktoré svet zažíva každý deň. Avšak treba dávať pozor, pretože nemôžeme miešať jablka s hruškami je naozaj pravda, že kohezná politika by mala pomôcť všetkým reformám vo všetkých členských štátoch. Avšak, ak chceme taký fond, aký by sme si želali, taký program pre štrukturálne reformy a zároveň meniť pravidlá, toto nie je možno ten najlepší spôsob, ako to vykonať, ako to zrealizovať. Performant reserve, čiže rezerva výkonnosti, môžeme to používať aj vo francúzštine, takýto názov, tak táto rezerva je výsledkom členských štátov, ktoré majú určité naplánovanie. Táto rezerva by mala byť, byť udržaná práve kvôli cieľom koheznej politike. Toto je, e, je otázka predvídateľnosti pre užívateľov koheznej politiky, pre príjimateľov. Takže ja chápem samozrejme stanovisko spravodajcu a takisto aj odozvu zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o túto tému. V každom prípade však e, mám určité pochybnosti k tejto otázke. A to, že sa zamýšľam, či to neznamená a neohrozí aj flexibilitu, pretože ak dáme možnosť členským štátom na dobrovoľnom základe využívať tieto prostriedky, ktoré budú udelené na Performance Reserve. Ak im teda túto možnosť poskytneme, tak môžu túto flexibilitu zamietnúť, pokiaľ to pôjde o členské štáty, ktoré naozaj chcú využiť za účelom cieľa štrukturálnych reforiem. Netreba strácať zo zreteľa, že všetky štrukturálne reformy aj v rámci nového programu budú prepojené s európskym semestrom ale takisto to bude aj na dobrovoľnom základe. Čiže nikto nebude nútený, aby využíval tento program a takisto aj sumu, ktorá bude venovaná na tento program. Ešte ďalšia záležitosť, ktorá ma tlačí. Reforma koheznej politiky nemôže byť využitá táto reforma na výdavky ktoré by mali byť e, súčasťou vnútroštátnych rozpočtov. Čiže všetky tie bežné výdavky, všetky tie e, operatívne náklady, toto všetko by malo byť e, z vnútroštátneho rozpočtu zabezpečené. Takisto aj pokiaľ ide o tento cieľ, ak máme špecifický program, samozrejme, ak chceme z koheznej politiky vybrať peniaze, aj keď ide o peniaze z Performant Reserve. To, to nie je to najlepšie riešenie. Toto všetko ukazuje na to, že som tak trošku rozpoltený. Práve z tohto dôvodu, že je tu tá dobrovoľná báza a flexibilita. Ak povieme, že nie, nie, aj keď členské štáty budú chcieť využiť túto rezervu, tak budeme, dajme tomu, proti a nenecháme ich, aby tak spravili. Takže mám tieto obavy. Ale dúfam, že diskusia mi to objasní a že mi pomôže sa rozhodnúť, čo je potrebné zrealizovať. Ďakujem pekne, pán Kolmer, hovorí pán predseda. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa najskôr poďakovať pánovi Gajerovi za to, čo povedal v úvode ja si myslím, že z toho jasne vyplynulo, že celý tento balík zbudzuje veľké pochybnosti. A nie som si úplne istý, či je rozumné to, že sa to všetko dá pod jeden nadpis. Lebo sú tu minimálne dve strany tejto mince. Poprvé, členské štáty naozaj právom poukazujú na to, že veci by sme mali zjednocovať, pokiaľ ide o žiadosti o podporu, tak aby sa v jednotlivých košoch neuplatňovali úplne iné pravidlá, to aj úplne chápem. Je to teda zníženie byrokratickej záťaže, čo sa dá zjednodušiť, je aj potrebné zjednodušiť, aby to bolo transparentnejšie a jednoduchšie. Zároveň ale je potrebné si uvedomiť, že keď tu máme také rôzne formy podpory a ak to celé bude pod jedným názvom, tak e, skratka vyvstanú nejaké rozdiely, pretože e, nemôžeme e, všetko merať jedným metrom a preto si položiť čo môžeme ako EÚ vôbec spraviť, čo je vôbec možné. A ja mám pocit, že EÚ e, si toho e, predsa vzala príliš veľa a myslím, že to povedie nevyhnutne k sklamaniu. Takže v súvislosti s VFR by sme podľa mňa sa mali zamyslieť aj nad tým, čo sa fakt dá zjednodušiť a teda aj stransparentniť, ale čo e, možno ešte obsahovo nejako premyslieť. Áno, Musíme si povedať radšej menej a naozaj na prospech občanov a nie veľa. Potom e, sa stráti prehľad u občanov a niektoré programy sa využívať nebudú, pretože príjemcovia vôbec nebudú mať e, poňatia, o čom je reč. Je to taký gordický úzol, ktorý by sme mali rozviazať e, skôr, než ešte viacej zauzlovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kolmel. Nevidím tu nikoho ďalšieho, že by E, v rámci tieňových spravodajcov. Tu bol prítomný a chcel by sa vyjadriť, e, takže ak by niekto ďalší z nášho výboru sa chcel k tomu vyjadriť, nech sa páči. Nevidím však, že by niekto dvíhal ruku a teda následne chcem poprosiť pana Gajera, aby uzavral pár slovami túto tému, pretože on mi ukazuje, že môžeme to nechať tak, že není už k tomu čo. Takže poprosím Návrh správy bude predložený počas nášho zasadnutia 9. až 10. júla a 12. júla o 12. hodine bude konečná lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a my začneme na výbore pre rozpočet 29. alebo 30. augusta sa tomu venovať a 21. novembra by mal gestorský výbor na to zareagovať a vyjadriť sa. Teraz prejdeme k k zreferovaniu toho, ako sa odohrali dve misie našich, kde sa zúčastnili viacerí naši kolegovia. No, boli to misie v Moldavsku a takisto v Španielsku. Poprosím kolegov, aby nám najprv predložili návrh správy z misie v Moldavsku a potom aj ďalších kolegov, aby sa k tomu vyjadrili najprv Siegfried Muresan a potom aj ďalší, ktorí sa zúčastnili Jose Manuel Fernández, Aider Gardia Fabel, Rubial a Bernd Kelmel. Prosím o vaše pocity, aké ste z toho mali a takisto aj váš názor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj sme boli v Moldavsku 2. a 6. mája. Bola to intenzívna, dlhá návšteva. Začali sme vo veľkonočný pondelok, dokopy sme mali 23 schôdzok. Bolo tam Ajder, Jose Manuel, Bernd a e, e, išlo nám hlavne o to vyhodnotiť, vzťahy medzi EÚ a Moldavskou republikou, hlavne finančné vzťahy a vynakladanie európskych prostriedkov v tejto krajine. Moldavsko je krajina, ktorá podpísala asociačnú dohodu s Európskou úniou, čiže ide o krajinu, ktorá sa pustila na európsku cestu. Takže čo sme počas návštevy robili? Mali sme politické schôdzky na najvyššej úrovni spolu s kolegami z výboru AFED. Boli tam dve časti. Bola tam aj delegácia AFED a my sme mali politické schôdze na vysokej úrovni s kolegami z AFETu a potom mali samostatné schôdzky v oblasti rozpočtu a boli sme sa pozrieť na mnohé projekty, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ schôdze. S prezidentom sme sa stretli s premiérom, s predsedom parlamentu, Stretli sme sa s poslancami z vládnej, opozi- z vládnej strany opozičných strán. Stretli sme sa aj s mimoparlamentnou opozíciou, s zastupcami občianskej spoločnosti, s zastupcami médií, podnikateľského sektora, s aktivistami pre ľudské práva, so zastupcami medzinárodných organizácií. No a máme pocit, že sme si vytvorili celkom dobrý prehľad o situácii v tej krajine aj o využívaní prostriedkov EÚ. Detaily e, samozrejme sú v správe z misie poslanci ju majú k dispozícii. To najdôležitejšie by som však chcel tu odprezentovať. Poprvé je to krajina, ktorá sa videla na európsku cestu. Je to krajina, ktorá kde sa aj my teda silne zapájame. Politicky krajinu vedie vláda zložená na základe ad hoc väčšiny, ktorá z volieb e, nevyplnila úplne prirodzene, pretože po posledných voľbách e, tri strany vytvorili proeurópsku väčšinu, ale teraz tá hlavná strana vo vláde akvizíciami získavala čas viac poslancov z rôznych e, frakcií a tiež vplývala aj na lokálnu správu. Uvediem jednu vec. Po posledných voľbách vedúca strana vo vláde tá, ktorá je tradujúca strana, mala 220 eh, starostov vo vyše 900 eh, v obeciach, eh, teraz 600 z 900 starostov je ich. Čiže je tu jedna strana, ktorá je veľmi dôležitá a je teraz súčasťou vlády. Máme asociačnú dohodu, ktorá bola podpísaná a táto strana sa prezentuje ako strana proeurópska. Dôležitejšie než retorika sú však činy, implementácia. No a naše závery sú také, a súhlasia s tým aj kolegovia z AFE, že implementácia asociačnej dohody je kľúčová, čiže nielen nejaké vyhlásenia, sme proeurópsky, chceme byť členmi EÚ a tak ďalej. Dôležitá implementácia asociačnej dohody. Nielen prijať nejaký zákon a vytvorenie inštitúcie, ale naozaj sa postaviť, aby tá inštitúcia fungovala, napríklad agentúra boja proti korupcie, korupcii inštitúcie, ktoré sú veľmi dôležité aj pre nás z hľadiska zabezpečenia riadneho využívania financií EÚ, čiže vytvorenie inštitúcií, ich financovanie, ich personálne vybavenie a tak ďalej a tak ďalej. Moldavsko chce byť členom EÚ. Dôležité je však, aby ľudia poznali prínosy silných vzťahov s EÚ. V krajine je prezident, ktorý je proruský a on každý deň hovorí, aké výhody úzka spolupráca s Ruskom prináša. Snaží sa nejakým spôsobom e, nihilizovať e, prínosy Európskej únie. Čiže naozaj potrebujeme byť veľmi prítomní priamo v teréne. Delegácia EÚ, delegácia členských štátov, ako aj výjazdy Európskeho parlamentu. Musíme komunikovať o plusoch zbližovania sa s Európskou úniou. Ďalej. Naše odkazy musia byť veľmi jasné, pokiaľ je právny štát, nezávislosť súdnictva, boj s korupciou, pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin. Toto sú oblasti, kde musíme hovať veľmi jasne, lebo tá krajina tam krajina ešte nesplňa všetky predpoklady. A tiež pokiaľ ide o využívanie európskych prostriedkov priamo v teréne aj tu musíme hovoriť veľmi jasne. Ešte dve veci. Poprvé, minulý rok sme vo výbore povedali, že sme pripravení schváliť návrh komisie dať 100 miliónov eur makrofinančnej pomoci v e, pri prísnej kondicionalite. Povedali sme, že keď sa podmienky splnia, tak e, podporíme e, vyplatenie týchto prostriedkov strany komisie, ale teda nie pred splnením podmienok. A tieto úzko súvisia s právnym štátom, bojom proti praniu špinavých peňazí, mm, súvisia s bojom proti korupcii a tak ďalej. Čiže čím skôr vláda urobí, čo treba, tým skôr dostane peniaze. My sme povedali, chceme, aby tie peniaze boli k dispozícii ľuďom čo najskôr. A ešte posledná vec. Ako sa realizujú v teréne projekty EÚ. Boli sme v školách, ktoré boli obnovené plne z európskych prostriedkov, taktiež športoviska, a iné zariadenia, ktoré sme financovali. Boli sme v nemocnici, ktorá bola rozšírená vďaka našim prostriedkom, taktiež ulice. Ich obnova e, sa deje potom Centrum e, trestného vyšetrovania e, v hlavnom meste tiež na zelené lúke 4 milióny eur prostriedkov z EÚ na tieto účely. Potom environmentálne spôsoby vykurovania v školách, tiež vďaka európskym prostriedkom a nielen v školách, ale aj v iných inštitúciách Čiže z toho, čo sme videli, prínosy financovania EÚ v krajine sú naozaj konkrétne a idú na prospech ľuďom. Musím sa zabezpečiť, aby ľudia o týchto prínosoch vedeli. Aby sme mali trošku agresívnejšiu, komplexnejšiu komunikačnú stratégiu. A my ako EP, ale aj delegácia EÚ priamo v krajine. Prečo? Lebo proruské sily majú sklon povedať, EÚ e neprináša konkrétne prínosy, e, sľuby, sľuby, sľuby a z dlhodobého hľadiska je toto riziko veľmi veľké. Preto chcem povedať, že naozaj stojí za to v krajine ďalej pôsobiť, ale musíme to urobiť na základe princípu kondicionality, e, požadovať reformy a keď sa splnia, tak potom splňať sľuby aj finančného charakteru a tie projekty, ktoré sme videli, máme pocit, že často malé sumy e, môžu priniesť veľké veci pre občanov tejto krajiny v našom východnom susedstve. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Merci, merci pour ce compte rendu. Ďakujem pekne za túto mm, správu. Možno, že e, kolegyňa Gardia Fabal Rubial by chcela k tomu ešte niečo povedať? Nie? Či predsa? Áno, ďakujem pekne. Ja len pár pripomienok, pretože myslím, že kolega Muresan už zreferoval veľmi dobre túto misiu. Misia bola veľmi zaujímavá, možno len niekoľko zaujímavostí, pretože prvá časť, e, tam sme boli spoločne s výborom pre zahraničné veci. A e, boli to naozaj dve, dva odlišné spôsoby, ako sme viedli misiu, pretože my v skutočnosti sme nepoznali, ako to v Moldavsku funguje. prvá časť to bol taký úvod, aby sme lepšie pochopili, aby sme zlepšili teda vzťahy medzi Moldavskom a Európskou úniou. Ale podľa môjho úsudku uh, bolo to také príliš zovšeobecňujúce pre takúto rozpočtovú misiu. A bolo by pre nás oveľa zaujímavejšie. A aj bola nakoniec tá druhá časť, kde sme sa mohli venovať eh, samostatne podstatne aj finančnej pomoci jednotlivým projektom, ktoré sú priamo financované zo strany Európskej únie. Toto bolo naozaj možno troška taká anekdota eh, eh, že keď ste na misii s inými výbormi, tak máte toľko cieľov, že častokrát sa eh, stráca čas svojím spôsobom, pretože každý sa zaujíma o niečo iné, o iné, o iné mm, fakty. A potom by som chcel ešte pridať to niečo k tomu, čo povedal kolega Muresan, pretože e, politika takej komunikácie a e, vysvetľovania bola oveľa lepšia, pokiaľ ide o dopady, o pozitíva e, práve európskej pomoci, či už ide o priamu európsku pomoc, alebo či ide o všetky ďalšie doplňujúce nástroje z európskeho rozpočtu, ako napríklad Európska banka pre investície, pretože mali sme naozaj aj príležitosť sa venovať venovať externému mandátu EIB, ako aj investičnému plánu, ktorý EFSD, eh, e ktorý takisto sa dotýka Moldavska a viac menej sme častokrát ani nevedeli, o čom sa hovorí. Takže je to veľmi dôležité, takáto komunikačná politika, aby fungovala a by aj e, inštitúcie boli o tom informované v tomto prípade, či moldavská vláda, ako aj iné e, moldavské podniky, ktoré e, aby boli informované o tom, že sú takéto rôzne nástroje, takže toto by bol, to bolo treba zlepšiť, aby boli informovaní o tom, že všelijaké takéto nástroje fungujú, okrem teda tých vnútorných záležitostí medzi Moldavskom a EÚ. Toto by bolo treba zlepšiť a dúfam, že teda v nasledujúcich rokoch to aj bude zrealizované. Pán Komel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja sa chcem Likvidovi poďakovať, lebo jeho správa naozaj bola komplexná a kompletná a naozaj sa o nás staral vynikajúco počas toho výjazdu. Veľmi sa mi tam páčilo. A myslím si, že takéto cesty musia viesť k tomu, že sa zamyslíme nad tým, čo v takýchto krajinách, ktoré sú kandidátske krajiny, čo je v takýchto krajinách vôbec realistické, aké očakávania sú na mieste a aké nie. Na čo sme videli, boli sme aj vo vedeckých oblastiach, prekvapivo videli sme tam obce bez kanalizácie, bez vodovodu. A v takýchto krajinách nemôžeme pri najlepšej voli očakávať, že v krátkom čase čo 10 rokov je krátky čas, že v takom krátkom čase dosiahnu štandardy, ako očakáva EÚ, pokiaľ ide o členstvo. Nejde mi o to e, proste vyčítať tým ľuďom, že sú chudobní. Nie, ale samozrejme, že to vrhá isté svetlo aj na možnosť administratívy. Tam je ešte naozaj veľa čo dobiehať. Čiže taká reflexia keď hovoríme o možnom vstupe takýchto krajín do EÚ, teda veci neunáhliť. V opačnom prípade kladieme príliš veľké očakávania na tieto krajiny. Je to pri ne, pre ne priveľa. Ďakujem. Ďakujem pekne, nevidím nikoho ďalšieho, že by sa hlásil o slovo. Vzadu ešte možno pán Muresan. Častokrát e, sa vyčíta Európskej únie, že má finančnú legislatívu príliš komplikovanú e, ktorá by chcela predchádzať každému alebo akémukoľvek riziku. Avšak to, čo sme mohli vidieť v moldavských inštitúciách, zamyslíme sa, že či naozaj e, či by nebolo potrebné zaviesť taký systém kontroly verejných financií a to takým spôsobom, ak sa budú dodržiavať štandardy finančnej kontroly, tak budeme môcť uľahčiť finančné pravidlá Európskej únie. E, nemyslíte si, že v špecifických prípadoch by to bolo možné, že by to mohlo pomôcť Moldavsku, ak by naďalej trvalo na svojom želaní vstúpiť do Európskej únie. A po druhé, vlastne systém verejných financí, ktorý by bol nenamietateľný. Čo si o tom myslíte? Uh, Áno, pán predseda, bez pochyb Moldavsko čaká ešte dlhá cesta, kým príde deň, kedy možno sa stanú členom EÚ. Momentálne je to zjavné ako Moldavsku, tak aj nám. Áno, tá krajina ešte stále je na mile vzdialená od splnenia a prístupových kritérií. A preto je teraz veľmi dôležité, aby sa krajina reformovala. Tá cesta k členstvu je dôležitá. No a keď budeme hovoriť o členstve, tak naozaj až v deň, kedy ľudia aj u nás budú mať pocit, že Moldavsko je pripravené, lebo mm, až potom bude možné o tom členstve hovoriť a vieme, že tento čas ešte nedozrel, ale musíme tú krajinu podporiť, aby splnila kritéria užších vzťahov z EÚ. Na to slúži, na to slúži asociačná dohoda. Áno, pán predseda, ehm, dobré verejné financovanie, boj proti praniu špinavých peňazí, verejná správa, kvalitná, to všetko sú podmienky. Samozrejme, že OLAF tam pôsobí, keď dochádza k podvodom s európskymi prostriedkami. Ale musíme naozaj maximálne využiť každé jedno euro, ktoré sa v krajine, v krajine vynakladá. No a riadne finančné riadenie, reformy aj v hospodárstve, tak aby to krajina nebola súčasťou nejakých reťazcov prania špinavých peňazí. Aj tam musíme zohrať dôležitú úlohu. No a v tomto prípade cieľom môže byť aj cesta. Ja viem, že cesta k členstvu je dlhá. Musíme byť stále v kontakte a trvať na splnení všetkých týchto otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Muresanovi, eh, kolegyni Gardia Zabal Rubiala, takisto kolegovi Kolmelovi za to, že sa s nami podelili o svoje pocity a, a o to, čo sa dozvedeli na tejto misii v Moldavsku. Teraz prejdeme ku Baskicku. Nachádzame sa v centre Európskej únie, uprostred krásnej krajiny Španielska. Španielsko, Portugalsko, mali v piatok úžasný večer, keď odohrali proti sebe futbalový zápas. Pani Gardia Tavel Rubial, vy ste boli na čele tejto misie, počúvame vás. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, mala som tu čest, že som predsedala tejto delegácii. Naviac to bolo do môjho regiónu, odkiaľ pochádzam. Bolo to 7. a 8. maja tohto roku a mali sme veľmi nabitý program, pretože síce to boli dva dní, ale chceli sme využiť čo najviac tieto dva dní, aby sme mohli využiť tento čas čo najlepšie, aby ste mali reálny reálnu predstavu o tom, ako sú využívané fondy v Baskicku a ako tieto fondy sú venované na jednotlivé politiky, tak na inštitucionálnej úrovni, ako aj na podnikateľskej úrovni. Takže misia mala dva, dve základné osy. poprvé inštitucionálnu os a potom tam sme sa vlastne stretli so viacerými predstaviteľmi eh, verejných inštitúcií, či už ide od zastupcov baskickej vlády, ako aj zastupcov jednotlivých ministerstiev, aby sme videli, ako sa môžu implementovať politiky, ktoré sú eh, rozhodnuté na európskej úrovni. Mali sme takú všeobecnú diskusiu, ako to bude vyzerať eh, v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca, s tým, že sme nezachádzali do detailov alebo do politik, a aké sú priority Európskej únie, napríklad životné prostredie, Eh, bývanie, príjmanie utečencov, rovnosť a takisto sme sa pozreli aj na všetky ďalšie otázky a takisto sme sa mohli eh, pozrieť na, eh, ten, na zmenu mesta alebo na takúto urbanistický urbanistickú premenu mesta Bilbao vďaka európskym dotáciám. A potom tá druhá os, to boli viac menej také priame kontakty s jednotlivými podnikmi, kde sme mohli konkrétne sa s nimi porozprávať o tom, ako sú využívané tieto fondy a, a hlavne aké výsledky z toho môžeme vidieť. Väčšina týchto podnikov, ktorými sa mohli stretnúť, dostali prostriedky z Horizontu 2020 a tieto veľké podniky nás sa týkali hlavne leteckého priemyslu, to boli tie najväčšie, až po najmenšie podniky, dokonca až startupov, ktoré dostali oveľa menšie sumy z Horizontu 2020 a ktorí mohli investovať do svojich, napríklad do rozvoja prototypov, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energii. A Mm, naozaj to zameranie bolo rôzne. Takisto sme mali teda príležitosť eh, sa pozrieť na to, ako eh, táto európska pomoc sa môže dostať do rôznych eh, sektorov, do rôznych investičných oblastí, ktoré sú prepojené s Horizontom 2020. Neviem, či budem teda veľmi objektívna, pretože je to môj región, ako som už povedal, bol to môj návrh. A mala som teda to šťastie dokonca aj predseda tejto delegácie, ale ja sa domnievam, že ten výsledok bol naozaj veľmi úspoký, po, uspokojivý, hlavne pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si stanovili v rámci tejto misie, že všetko sme splnili a z môjho, z môjho hľadiska, z inštitucionálneho ako aj z podnikateľského hľadiska a využitia teda európskych e, dotácií. Myslím si, že to malo veľkú pridanú hodnotu tak pre politiky, ako aj pre jednotlivé projekty e, v rámci investícií. Tak ako som už povedal, boli tam aj praktické, pozitívne výsledky, ktoré priniesli tieto projekty a ja teda dúfam minimálne, že teda táto delegácia bola uspokojivá takisto aj pre ostatných eh, poslancov a poslanky, ktoré sa zúčastnili tejto misie. Chcem poďakovať im všetkým, že boli veľmi aktívni na všetkých zasadnutiach a chcem poďakovať celej mojej skupine, takisto aj sekretariatu, pretože to nebolo vôbec jednoduché eh, takto zrealizovať eh, dvojdenú misiu s toľkými stretnutiami a dokonca aj s, takou, s takým stretnutím s viacerými podnikmi, kde každý podnik má len 5 minút na to, aby všetky projekty odprezentoval a potrebujú potrebovali by sme oveľa viacej síce informácií, ale tá organizácia bola perfektná, takže veľmi dobre sa to všetko odohralo. Chcem poďakovať teda za prácu, ktorú vykonali. Ďakujem. Bez mikrofónu. Ďakujem pekne že ste referovali tak, tak veľmi objektívne, hovorí pán predseda. Potenciál Baskická naozaj a využitie európskych strojov eh, je príkladné. Teraz by som chcel odotať slovo vašim kolegom z delegácie, ale oni vám tak dôverovali a že vám delegovali všetku vašu právomoc, že ste poreferovali aj v ich mene. Neviem, chcete ešte nejaké otázky položiť? Pani Garia Zabal Rubial, ak tomu tak nie je, tak eh, to uzavrieme a teraz by som požiadal kolegu Muresana, aby za pol hodinku, ktorá nasleduje, nám poreferoval o modifikovanom rozpočte číslo 3 pozmenenom rozpočte číslo 3, pokiaľ ide o rozšírenie nástroja pre utečencov e, z Turecka. Konkrétne ide o nástroj pre sírskych utečencov. Nech sa páči, kolega Muresan sa našlo. So, Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz analizujeme opravný rozpočet číslo 3, kde komisia navrhuje 550 miliónov eur na financovanie tureckej utečeneckej facility v roku 2019. Vieme, ako sa situácia vyvíjala. 3 miliardy eur za 2 roky, 1, 1 eh, miliarda z rozpočtu EÚ, potom miliarda od členských štátov. Potom prišiel návrh predložiť túto facilitu. My sme v zásade za to predlženie. Myslíme si, že tá dohoda s Tureckom je dobrá. Podpora utečencom eh, priamo tam tak eh, aby neriskovali život prepravou na územie členských štátov. Preto my ako parlament podporujeme predloženie tejto facility. My sme však v výbore pre rozpočet vždy hovorili následovné. Áno, súhlasíme s predložením, ale chceme jeho financovanie rovnakým spôsobom ako v úvode, teda 1 miliarda z rozpočtu EÚ a 2 miliardy od členských štátov. A povedali sme, že chceme čerstvé zdroje pretože hovoríme nové priority, nové zdroje. A tiež hovoríme, že e, tento VFR musel robiť toľko vecí, ktoré sa nepredvídali v roku 2013, keď padlo rozhodnutie o ňom EFC FC2, FC pre Afriku, Africký fond, e, prvá e, utečenská facilita pre Turecko, e, peniaze na iné migračné programy a tak ďalej. Takže povedali sme nové priority, nové peniaze a tie sme povedali, že nemôže táto turecká facilita ohroziť existujúce projekty. To bola línia parlamentu, hovorili sme o tom rozpočte na koordinátoroch, v pléne a tak ďalej. No a teraz komisia navrhuje následovné financovanie utečenskej facility v Turecku v roku 2018. Navrhuje 550 miliónov eur z rozpočtu EÚ, z toho 50 miliónov z humanitárnej pomoci a 500 miliónov to sú čerstvé zdroje. 256 Eh, z marže eh, okruhu 4 a 243,8 z globálnej marže záväzkov. Čiže komisia na rok 2018 navrhuje eh, opravný rozpočet, kde ide 500 miliónov nových zdrojov. To sú peniaze z marží. Toto je suma, ktorá neohrozuje žiaden prebiehajúci program a stále nám dáva dostatočnú maržu aby sme mohli reagovať na predvídané veci budúcich rokov. Lebo to bola tiež jedna z našich podmienok. Povedali sme, že chceme čerstvé prostriedky, žiadne presuny, nedotknúť sa existujúcich programov a tiež zabezpečiť, aby tá marša, ktorá ostane stále stačila na reagovanie na nepredvídané veci. Čiže tak povedať, nevyčerpať e, celú maržu na facilitu pre Turecko, lebo potom čo budeme robiť, keď dôjde k zemetraseniu a tak ďalej. A teraz komisia predkladá návrh na 2018 opravný rozpočet, kde ide o 500 miliónov eur vo forme čerstvých zdrojov. Teraz nevieme, ako bude písať rozhodnutie na rok 2019. Môžem však povedať následovné. Tento rok sme získali v zásade, čo sme chceli a preto som toho názoru, že na základe tohto obranného rozpočtu naozaj nemáme dôvod, prečo ho zamietnúť a preto navrhujem ho akceptovať politicky je dôležité dať zelenú tomuto obranému rozpočtu, pretože vieme, že predvídateľnosť v podpore utečencov priamo v teréne je nevyhnutná. Náš výbor bol v Turecku, ja som bol aj v Jordánsku a v Libanone pred dvomi rokmi, aj v Tunisku minulý rok. A na týchto všetkých misiách sme videli, že predvydateľnosť je mimoriadne dôležitá, napríklad financovanie školskej dochádzky, v máji, v júni, júli, pokiaľ ide o ďalší školský rok, aby sa mohli najať noví učiteľia a tak ďalej. A vieme, že vzdelávanie je veľmi dôležité, hlavne boj proti radikalizácii mládeže bez vzdelania, bez perspektívy uplatnenia sa na trhu práce a sa ľahko stanete obeťou organizácie, teroristické organizácie, respektíve propagandy takýchto organizácií. A nechceme prečo aby sa mladí pridávali k takýmto organizáciám. To sú tie dôvody. A ja som hovorila s všeobecným rozpočtom, ako <laughs> pravda som všeobecný roku 2019 a preto hovorím, že politicky je potrebné tomu dať zelenú a aj obsahovo naozaj tá zelená je na mieste. A dostali sme na tento rok, čo sme chceli, ale musíme zabezpečiť, aby na budúci rok e, tiež to bolo rovnaké, aby sme dostali, čo sme chceli. A ten návrh financovania pre radu, to sú 2 miliardy z rozpočtu a 1 miliarda od e, členských štátov. A to nie je, čo chceme. A obávam sa, že keď e, na tureckú facilitu po 2 miliardy z nášho rozpočtu, tak to buď to bude formou presunov, teda prebiehajúce projekty budú dotknuté, to nechceme. A keď to všetko pôjde z čerstvých prostriedkov z marže, tak potom bude mar- marža takmer vyčerpaná. Takže preto um, hovorím nie takémuto financovaniu 2 miliardy z európskeho rozpočtu aj 2 miliarda od členských štátov. My sme povedali jasne, a aj sme to odôvodnili miliarda z európskeho rozpočtu 2 miliardy od členských štátov. V roku 2018 sme získali, čo sme chceli, preto kolegovia, e, schválme tento opravný rozpočet, previdateľnosť, stabilita priamo v teréne, od toho závisí ale aj v rokovaniach, o e, rozpočte na budúci rok, v zmierovaní musíme ostať jednotní a pevní a sme e, túto facilitu utečeneckú pre Turecko nastavili tak, aby to bolo v súlade s líniou Európskeho parlamentu. Ja ja som hovoril o tom s eh, spravodajcom pre budúci rok, rozpočet budúcoročný. Súhlasí so mnou, takže áno, zelenú tomuto obranému rozpočtu. Eh, a tým nejako nepredbiehame našu úlohu ako rozpočtového orgánu v súvislosti s budúcoročným rozpočtom. Čiže ak to financovanie utečenskej facility na budúci rok nebude také, ako chceme, tak v smerovaní nedôjde k dohode ale o tom je potrebné sa baviť až v neskoršej fáze. A pokiaľ roku 2018 nemôžeme už čakať do konca roka, kým sa skončí zmierovanie, lebo tie peniaze potrebujú v teréne. Preto teda moje odporúčanie je hlasovať za teraz a zomknúť číky, pokiaľ ide o budúci rok, aby sme aj na rok 2019 získali, tak ako v roku 2018, to, čo sme chceli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca, za tieto správy. Tá prvá fáza je akceptovateľná a ten následok nám spôsobuje problémy. Pán Kalmal, nech sa páči. Ako tieňový spravodajca, môžete k tomu niečo povedať? Aký je váš názor? Ďakujem aj Siegfriedovi Mojsovi za jeho správu. Myslím, že spomenul tie najdôležitejšie veci Myslím, že je dôležité, aby my ako rozpočtový výbor sme od príslušných grémy, chcem to povedať takto vedome, bez toho, aby som to zužoval, aby sme jednoznačne požadovali, aby sa e, našlo politicky schodné riešenie pre e, migračnú krízu. Inak budeme liečiť symptómy, ale nie skutočnú chorobu, skutočné ochorenie. Keď toto stratíme zo zretele, budeme opakovane s tým konfrontovaní, že musíme príjmať unáhlené rozhodnutia, pretože niekde chýbajú peniaze. Možno je to vždy opodstatnené, ale ten hlbší dôvod je vždy, že musíme ako Európska únia priznať farbu. Akú azylovú migračnú politiku chceme, politicky, až toto rozhodneme, tak potom môžeme si seriózne vypočítať, že kde, aké peniaze usporíme. A úplne súhlasím, že v oblasti e, umiestnenia v Turecku poskytujeme pomoc, ale ešte je množstvo ďalších možností, kde možno využiť financie, nasadiť financie a v tejto chvíli nevieme, kde by sme dostali najviac výkonnosti, výkonov za naše peniaze, pretože neboli odvedené tie základné práce. Preto si myslím, že ako rozpočtový výbor by sme mohli e, mať silný pákový efekt a povedať súhlas e, udelíme iba vtedy, ak konečne bude e, splnená táto veľmi dôležitá domáca úloha. Ďakujem pekne, pán Kelmel. Anneli McKelly. A ja sa chcem poďakovať Muresanovi, Muresanovi za dobrý návrh správy. Myslím, že môžeme podporiť uh, teda uh, tento uh, návrh e, zmeny rozpočtu číslo 3. Je dôležité, aby sme nezaujali stanovisko na strane financovania budúcoročného rozpočtu čiže tam to bude podliehať rozpočtovému konaniu na rok 2019. Ja sama si myslím, že by sme mohli schváliť návrh Komisie financovania 2 miliard e, z rozpočtu EÚ a 1 miliardy e, z rozpočtov členských štátov. Myslím si, že časť e, príspevkov z rozpočtu EÚ by mala byť prerozdelená Ďakujem pekne Ďakujem. za to, že ste nám povedali svoj názor. A teraz ešte kolega Sule. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Predovšetkým chcem podporiť jeho kritiku procedurálnych e, slabín a tokov, ktoré práve spomenul. Avšak tiež máme určité obavy, pokiaľ ide o to, či peniaze kde, ako sa tie peniaze z tých facilít vynakladajú. Sme kriticky voči vyhláseniu EU Turecko a voči tomu, ako externalizujeme naše hranice a pokiaľ ide o prístup e, k utečencom a migrácii, ale máme aj určité obavy, pokiaľ ide o to, čím sa, čo sa tými peniazmi financuje. Napríklad máme e, e informácie, že došlo k nákupu Ehm, ehm, z hliadkových lodí od eh, holandskej spoločnosti s názvom Damon, čo eh, bolo financované eh, z financií tureckej facility, čiže mňa by zaujímalo od komisie, či je to pravda alebo nie ak je to e, pravda, či je to kompatibilné s právnym základom e, tejto facility. Máme o tom pochybnosti. Myslíme si, že rozsah opatrení Eh, tej facility by nemal pokrývať eh, teda eh, aktivity hraničnej kontroly alebo riadenia hraníc. Takisto peniaze, ktoré sa používajú ako oficiálna rozvojová pomoc, myslíme si, že to je závažné oslabovanie konceptu finančnej podpory, najmä berúc do, berúc do úvahy, že Turecko nie je rozvojovou krajinou, a hlavným príjemcom podľa nášho názoru e, týchto financií nie je Turecko. Je tu aj politický e, a ekonomický prínos pre Európsku úniu. Čiže, ak smiem, tak by som položil na komisiu tieto dve otázky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Sola. A teraz e, o chvíľočku aj komisia zareaguje, avšak teraz by som ešte odostal slovo kolegyni Gardia Zabel. Rubiel, ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Gardia Zabel. Len veľmi stručne, aby som podporila tento návrh pána Muresana, pokiaľ ide o opravný rozpočet e, číslo 3. A takisto aj e, chcem povedať, že podporujeme tú víziu tak v roku 2018 ako v roku 2019 sa musíme venovať tejto druhej tranži pomoci pre Turecko, pretože nemôžeme len nechať si manevrovací priestor, aby sme boli obozrení, pokiaľ ide o našu reakciu. Ako vždy sme sa snažili to urobiť, pretože tu máme veľa priorít e, v rámci rozpočtu a už sme na hranici. Avšak na druhej strane je tu proste správanie a takisto aj príjmanie rozhodnutí rady, pretože musím uznať, že snažíme sa teraz vyrokovať e, o rozpočet, či už to bolo v roku 2016-2017 a dostali sme takú odpoveď, že rada sa už rozhodla. Pritom išlo o rozhodnutie, ktoré by sme mali prijať tu. A že teraz eh, my, ktorí máme venovať eh, sa rozpočtu, musíme všetky veci vyjasniť, aby eh, to bolo všetko košer. Takže toto všetko, táto prvá tranža pre nástroj pre utečencov v Turecku, tam to bolo jasné, tam sme pridali ešte 2 miliardy, tam boli 2 miliardy eur z európskeho rozpočtu a teraz sa prichádzame k tomu druhému tej druhej tranži. A teraz chcú, aby sme tam ešte pridali 2 miliardy eur. Však takto sa to nemôže robiť. A my nemôžeme, vždy sme to hovorili, tak či to bolo v, obzvlášť v prípade Turecku na každej rade alebo na každej nám samite príjme také rozhodnutia, ktoré potom sa dostanú ku nám na stôl a potom my máme vlastne rozpočet nejak ošetriť eh, s tým, že potom musíme stiahnuť peniaze z iných um, sektorov, aby sme financovali ďalšie sektory. Takže myslím si na ďalšej rade, že by sme mali venovať sa tejto otázke, aby sme mali priložiť e, ruky k dielu a mali taký, takú politiku, ktorá by naozaj bola transparentná, pokiaľ ide o utečencov. Takže 2018, to je v súlade s tým, čo sme žiadali zo strany parlamentu, čiže aby sa financovalo z nových peňazí, z čerstvých, z čerstvých peňazí, aby to nebolo e, zoškrtané z iných e, sektorov. A potom uvidíme, ako to urobíme s tou druhou tranžou rozpočtu na rok 2019, e, aby sme neurobili chybu, aby sme 1500, pardon, 1,5 miliardy eura zase zoškrtali niekde inde. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda, nevidím nikoho ďalšieho, ktorý by žiadal o slovo a keďže e, komisia je tu úžasne zastúpená pánom Jurelom a pánom Fan Engom, ktorý je e, šéfom práve nástroja pre utečencov v Turecku, ktorý je zodpovedný takisto aj za koordináciu tohto nástroja. A pokiaľ ide o predstupové nástroje, kto z vás, pani, sa vyjadrí? Pán Úrel najprv? Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. S vašim dovolením začnem a potom odovzdám slova kolegovi, aby doplnil to, čo poviem. Um, by very much thanking uh, Mr. Murishan, the general rapporteur. Takže chcem sa poďakovať pánovi Morisovi za jeho konštruktívny prístup uh, k tomuto spisu a takisto uh, teda na základe vstupov tieňových spravodajcov vidím, že ten prístup sa stretáva, alebo bude pravdepodobne, že sa stretne so širokou podporou, čo je samozrejme veľmi dobrá správa. Bolo pre nás ako komisiu dôležité aby sme mohli napredovať v rámci e, dvojkrokového postupu. Čelíme urgentnej potrebe financovať e, teda e, pokračujúce zmluvy učiteľov, vyše 5000 učiteľov v Turecku, ktoré učia asi 300 tisíc sírskych detí, utečencov, takže som rád, že táto priorita bola zobraná do úvahy a môžeme sa posunúť dopredu s, pri, s prijatím Eh, tejto úlohy. A takisto môžem potvrdiť, že rada eh, dospela ku kvalifikovanej väčšine eh, a môže napredovať z DAP, tak ako to navrhla komisia a príjme svoje stanovisko neskôr, teda v priebehu tohto týždňa. Čo sa týka dvoch špecifických otázok zo strany tieňového spravodajcu zelených, tu by som dal slovo kolegyni alebo kolegovi z DigiNear, kolegovi. Dobre popoludne, ja môžem potvrdiť, že v rámci zariadenia sme alokovali 20 miliónov eur v rámci nástroja pre stabilitu a mier pre nákup e, záchranných plavidel a pre vyškolenie tureckej pobrežnej hliadky, aby sa zabezpečilo, že už nedôjde k umrtiam e, e, teda Turk, teda e, utečencov, ktorí opúšťajú Turecko, ale tam to bola prioritná oblasť e, manažmentu e, migrácie, čiže je to oprávnené a manažment migrácie ako taký je tiež oprávnený v rámci pravidel DAKu. Čo sa týka to komisie, tak tento projekt je oprávnený ako DAK, na pracovnej skupine sme trvali na tomto stanovisku. Pracovná skupina v OECD diskutovala o tomto e, začiatkom tohto roka a rozhodla, že 97 e, financií e, z 2016 bolo odpísateľným. Mali sme desiatý riadiaci výbor a riadiaci výbor podporil strategický koncept, ktorý podporil eh, v tom zmysle, že všetky budúce eh, náklady budú oprávnené. Ďakujem pekne pánovi Urelovi a pánovi kolegovi Fanmenkovi. Pán všeobecný spravodajca, chceli by ste to uzavrieť? Myslím, že všetko bolo povedané a dobre povedané. Takže dúfam, že uzavrieme rozpočet e, na tomto výbore. Tuto máme aspoň odporúčania všeobecného spravodajcu, aby sa nám to tak e, podarilo zrealizovať. A teraz si myslím, že môžeme uzavrieť tieto témy. Chcem poďakovať eh, zastupcom komisie za to, že prišli medzi nás. Teraz pozastavím na chvíľku naše zasadnutie a budeme pokračovať o 5 minút. A to konkrétne eh, našim vypočutím, ktoré sa bude venovať eh, politike, ktorú vedie Európska únia v prospech utečencov, v prospech humanitárnej pomoci. Prvé vypočutie čo bolo zatiaľ rozbehnuté na území Európskej únie, sme už mali a teraz tu máme časť, ktorá sa venuje fondom, ktoré sú um, použité mimo územia Európskej únie. Takže zatiaľ pozastavujem zasadnutie tejto schôdze.